Chers collègues, j'aimerais vous inviter à prendre... Drahí kolegovia, drahé kolegyne, poprosím vás, aby ste sa usadili. Musíme byť disciplinovaní teraz. Musíme prejsť všetkými ustanovujúcimi zasadnutiami výborov, ktoré sú na dnes plánované a preto o chvíľku um, začnem, um, uvediem uh, zasadnutie nášho výboru. Kolegyne, kolegovia, vítam vás na ustanovovacom zasadnutí výboru pre rozvoj. Podľa článku 14 e, rokovacieho parlamentu som poverený dočasným predsedaním tomuto výboru, až kým nebude zvolený riadny predseda nášho výboru. Všetkým chcem teraz e, zaželať, e, všetkých chcem srdečne privítať Nemáme veľa času k dispozícii a preto by sme mali začať okamžite. Otváram týmto zasadnutie nášho výboru. Pripomínam, že cieľom tohto zasadnutia je ustanoviť predsedníctvo výboru. Máme za úlohu zvoliť predsedu a štyroch podpredsedov v súlade s článkom 213 rokovacieho, parlamentu Európsk- rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu. Najskôr zvolíme predsedu a potom jednotlivo štyroch podpredsedov. Teraz ohlasím noma, mená náhradníkov, ktorí sa budú zúčastňovať na hlasovaní a pripomínam, že v, mene, v prípade e, zmeny politické skupiny ma musia informovať pred začatím hlasovania. Za EPP na zozname náhradníkom pán Lukas Mandels bude nahradený, nahradí ho Marlene Mortler. Nina Hojoska bude nahradená pani Evou Kopač. Bohužiaľ som asi zmasakroval vaše mená. Chcem sa spýtať, či uh, ste počuli mená uh, náhradníkov. Zdá sa, že áno. SAD neohlásili žiadnych e, náhradníkov na toto zasadnutie. Za skupinu Renew Martin Korut bude nahradený Mariou Sorajou Rodriguez Ramos. No a pokiaľ ide o ostatné skupiny, za náš výbor mm, nedostala som žiadne informácie. Skupina ID, EKR, Zjednotená ľavica a skupina nezaradených Chcem sa spýtať, či tieto skupiny chcú ohlásiť nejakých náhradníkov. Ak nie, tak e, môžeme pristúpiť e, k zvoleniu predsedu. Máme dostatočné kvórum. Máme tu e, štvrtinu prítomných členov, v našom prípade je to 7 poslancov. E, tento, túto požiadavku sme splnili a teraz vyzývam, vyzývam a, a všetkých, aby predložili kandidatúry na predsedu. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pán predseda. Za skupinu EPP som novozvolený koordinátor a chcem nominovať pána Tomasa Tobeho na post predsedu výboru DV. Beriem na vedomie e, vašu, váš návrh. Chcem sa spýtať, či chce niekto navrhnúť ešte nejakého iného kandidáta. Kandidát môže byť navrhnutý buď politickou skupinou, alebo minimálne jednou dvacatinou členov e, výboru. To v našom prípade sú dvaja poslanci. Zdá sa, že nikto už nechce podať žiaden návrh. Hmm. Keďže máme jedného jediného kandidáta, pýtam sa, či môžete súhlasiť so zvolením tohto kandidátu aklamačne. A predpokladám, že pán Tobe samotný s tým súhlasí. consenti. Pán Toba, Tobe súhlasí. Kandidáti musia byť členmi výboru a musia vyplniť vyhlásenie. Prepačte. OK. Je vous rappelle... Pripomínam. Prepačte. Pripomínam, že kandidáti musia byť plnými členmi výboru a musia mať vyplnené vyhlásenie o finančných záujmoch a takisto e, vyhlásenie o e, etickom kodexe. Pán Tomas Tobe, e, pýtam sa vás, splnili ste tieto tri podmienky potrebné na zvolenie? Za predsedu áno, odpoveda kandidát. V takom prípade, hovorí predseda, keďže máme len jedného jediného e, kandidáta na predsedu. Navrhujem, aby sme ho zvolili aklamačne. Takže prosím o trošku hluku. Konštatujem, že ste boli e, zvolení, a to za sprievodu veľmi nadšeného tlieskania. Mm, ja vám blahoželám k zvoleniu za predsedu tohto výboru a teraz e, sa skromne stiahnem z tejto stoličky. Thank you, uh, dear uh, colleagues. It was, um... Ďakujem, kolegyne, kolegovia. Je to pre mňa veľkou cťou, že ste ma e, zvolili za predsedu <clears throat> výboru DV. E, vidíte, že som veľmi nadšený už som sa ponáhľal k tomuto stolu ešte predtým, než som bol vlastne zvolený. Viem, že vo výbore DV máte za sebou e, veľmi intenzívnu e, medzistranickú činnosť, e, že politické skupiny medzi sebou dobre spolupracujú a ja chcem takýmto spôsobom pokračovať. Máme približne 50 miliárd e, eur e, na zahraničnú činnosť, to je takmer tretina e, rozpočtu EÚ. Takisto máme rokovania post Kotonu, musíme zvoliť komisára, čaká nás teda veľa práce a budeme mať iba 6 rokov na to, aby sme naplnili ciele trvalo udržateľného rozvoja a agendu 2023. Takže podľa mňa tento výbor je najdôležitejší výbor v Európskom parlamente a som si istý, že každý, e, kto bol zvolený do tohto výboru, e, že mu leží na srdci rozvojová práca, rozvojová politika. Ďakujem ešte raz za to, že ste ma zvolili a teraz budeme pokračovať. Teraz musíme zvoliť pod prvého podpredsedu. Je to teda bod 2 na programe rokovania. Pripomínam, že mena náhradníkov títo náhradníci sa budú zúčastňovať na voľbe za EPP Marlene Motle, ktorá nahrádza Lukasa Mandela, a Eva Kopač zastupuje Janinu Okšu a z Riniu Maria Soraya Rodriguez Ramos, Ramos e, zastupuje Martina Horvata. Nemáme teda zmeny už ďalšieho charakteru, takže prosím o návrhy, návrhy uh, kandidátov. Alors, je vais proposer... Ja by som chcela navrhnúť dvoch vynikajúcich podpredsedov. Poprvé, Pieret Esber, Herzberger Fofana, to je prvá kandidátka, je tu medzi nami. Je doktorkou francúzskej literatúry a e, učiteľkou na e, univerzite, bola v mestskom zastupiteľstve, zakladala e, mimovládnu organizáciu, ktorá bojuje proti e, mrzačeniu ženských pohlavných orgánov. Takisto zastupuje e, africké ženy v oblasti e, vývoja a výskumu. Je to žena, ktorá pracuje naozaj na veľmi vysokej úrovni odbornosti a prosím o potlesk. Môžeme ju zvoliť aklamačne? Ďakujem. Chce niekto ešte predložiť nejaký iný návrh? Pýtam sa teda, či súhlasíte so zvolením Pieret Herzberger Fofany za e, podpredsedničku? Dobre, veľmi dobre. Pripomínam, že kandidátom musí byť plným členom výboru a musí vyplniť vyhlásení o finančných záujmoch a takisto o etickom kódexe. Chcem sa spýtať kandidátky, či splnila všetky tri podmienky. Áno. Dobre. Vzhľadom na to, že máme iba jednu kandidátku na post prvej podpredsedničky, tak e, ja navrhujem, aby Pieret Herzberger Fofana bola zvolená aklamačne. Gratulujeme k zvoleniu za prvú podpredsedničku. Prosím, usaďte sa tu na pódiu. So, there seems to be no... Zdá sa, že môžeme pokračovať v hlasovaní. Poprosím o predkladanie návrhov kandidátov na druhého podpredsedu. Ďakujem, pán predseda. Gratulujem k vášmu zvoleniu. Gratulujeme aj našej prvej podpredsedničke k zvoleniu. V mene SAD chceme poďakovať za to, čo ste povedali na úvod. My plne s tým súhlasíme a dúfam, že budeme pracovať ako vynikajúci tím. A pre mňa je teraz veľkou radosťou, že môžem navrhnúť e, na post druhého podpredsedu pána Norberta Neusera. Norbert bol, je už veľmi dlho členom tohto výboru jeho srdce patrí do týmu ľudí, ktorí pracujú e, na rozvojovej politike. Bol koordinátorom, má obrovské sú skúsenosti vo všetkých oblastiach práce nášho výboru. Uh, thank you. And then I ask uh, Norbert Neusser, do you consent being... Norbert Neusser, súhlasíte s nomináciou? Ďakujem. Musím to znova prečítať. Pripomínam, že kandidát musí byť plným členom tohto výboru a musí vyplniť vyhlásenie o finančných záujmoch a vyhlásenie, e, ktoré sa vzťahuje na etický kódex. Splnili ste tieto tri podmienky? Áno, áno, splnil som. V tom prípade Keďže máme iba jedného kandidáta na post druhého podpredsedu, navrhujem, aby sme zvolili Norberta Neussera aklamačne. Congratulations on your election. Gratulujeme k zvoleniu za druhého podpredsedu. Prosím, usaďte sa tu medzi nami na pódiu. Then we move to item four, election. Voľba tretieho podpredsedu. Ak sa urobili nejaké zmeny na zozname náhradníkov, politická skupina na to musí e, upozorniť predsedu predtým, než sa začne hlasovať. Prosím teda o nominácie na post tretieho podpredsedu. Ďakujem, pán predseda, skupina Renew Europe navrhuje pani Chrysolu Zacharopoulu. Chrysola je grékyňa, je ginekologička, chirurgička, absolventka Rímskej univerzity Sapienza, e, žije vo Francúzsku a e, robí výskum v oblasti endometriózy. Je to Ehm, choroba, ktorá zasahuje 10 eh, žien, robí aj kampaň vo Francúzsku eh, medzi mm, profesionálmi v oblasti zdravotníctva. A tri roky po sebe eh, pracovala aj v OSN, je vo výbore DV a FAM a pracuje hlavne v oblasti autonómneho postavenia žien v, v rozvojovej politike, pracuje na vzdelávaní dievčat a zasadzuje sa za e, prístup e, žien a dievčat k zdravotníctvu. To je e, stručný prehľad jej profesionálnej činnosti. There No Keďže nie je navrhovaný žiadny iný kandidát, pýtam sa pani Krysovli Zacharopoulu, čo si hlasí s nomináciou. Áno, súhlasím. Pripomínam, že kandidát musí byť plným členom výboru, musí vyplniť vyhlásenie o finančných záujmoch a vyhlásenie súvisiace s etickým kódexom. Splnili ste tieto tri podmienky? Áno. Dobre, v tom prípade keďže máme iba jednu kandidátku na pod, post tretieho podpredsedu. Navrhujem, aby sme Krysoulu Zacharopoulu zvolili aklamačne. Gratulujeme k, k vášmu zvoleniu. Za tretiu podpredsedničku prosím príďte sem medzi nás za predsednícky stôl. Thank you. Let me remind you... Uh, Pripomínam, že ak chcete urobiť zmeny na zozname náhradníkov, ktorí sa budú zúčastňovať o voľby, tak politická skupina to musí predsedovi oznámiť pred zahájením hlasovania. Teraz vyzývam na predkladanie návrhov kandidátov na štvrtého podpredsedu Máme tu veľmi mladého poslanca z Nemecka. Už veľmi dlho pracuje s mladými zelenými Európy. Je fotografom a fotožurnalistom už niekoľko rokov a zúčastnil sa na viacerých záchranných misiách v Stredozemnom mori. A takisto bol viackrát v Afganistane a na Balkáne. No a v Európskom parlamente sa venuje politickej migrácii, azylu, ľudským právam a sociálnym právam. A to je téma výboru DV. Ja som preto presvedčená, že odvedie vynikajúcu prácu v tomto výbore. Predstavujem vám pána Erika Markarta. No Zdá sa, že iné nominácie nemáme. Erik Markart, súhlasíte s nomináciou? Áno, Pripomínam, že kandidát musí byť plným členom tohto výboru, musí vyplniť vyhlásenie o finančných záujmoch a vyhlásenie o etickom kódexe. Splnili ste tieto tri podmienky? Áno. Dobre. V tom prípade, keďže máme iba jedného kandidáta na post štvrtého podpredsedu, navrhujem, aby sme Erika Markarta e, zvolili aklamačne. Congratulations on your Gratulujeme k zvoleniu za štvrtého podpredsedu. Príďte prosím sem medzi nás za predsednícky stôl. Perfect. Then we move on to item six. Bod 6 oznámenia, pod, eh, oznámenia predsedu. Jazykový režim e, výboru pre rozvoj je angličtina, francúzština, nemčina, maďarčina, taliančina, litovština, polština, španielčina a švedština. Uh, now we turn to the confirmation of the a teraz potvrdíme kalendár zasadnutí um, do konca roku 2019. Všetci ste elektronicky dostali kalendár aj s pozvaním na ustanovujúce zasadnutie. E, súhlasíte s týmito dátumami? Ak nemáte výhrady, môžeme ich potvrdiť. A na záver chceme vás informovať, že DV rozdal uvitacie balíčky, ktoré nájdete vo vašich schránkach. E, nájdete tam dôležité informácie o práci výboru a o jeho hlavných prioritách. Bod číslo 7. Ďalšie zasadnutie e, výboru DV sa bude konať v Bruseli 23. júla 2019 od 17. do 18.30. E, spoločné zasadnutie s výborom ENVY a bude to debriefing o vysokom fóre OSN, ktoré sa koná tento týždeň aj budúci týždeň v New Yorku. HLPF je systém OSN, je to centrálna platforma pre revíziu agendy 2030 a ciele trvalo udržateľného rozvoja. No a ďalšie stretnutie bude potom 24. júla 2019 od 9. do 12.30. Ďakujem kolegyne a kolegovia. Ešte raz gratulujem k zvoleniu, ďakujem za účasť. A Chcem sa poďakovať aj sekretariatu za prípravu. Prepačte. Ešte nám chýba bod rôzne. Zvyčajne ho máme na agende. Môžeme, môžeme zaradiť ešte bod rôzne na, dnešné, na dnešný program? Mohli by sme uviesť informácie o podujatiach, ktoré sa majú konať do konca roka, aby sa noví kolegovia vedeli zorganizovať, aby si mohli zarezervovať, čo potrebujú. Mohli by ste nám um, aspoň neoficiálne um, ohlásiť, oznámiť, aké podujatia sa budú konať? Vieme, že bude konferencia v New Yorku o trvalo udržateľnom rozvoji. Už uh, Chceme aj navrhnúť mená, um, ale pýtam sa ešte na ďalšie podujatia, aby mohli byť menované delegácie. Ďakujem. Informácie, ktoré mám teraz, viem, že pôjde delegácia do New Yorku 23. až 26. septembra bude to delegácia za DV aj za NV. To je jediná vec, čo vám viem teraz povedať. Bude tam v tej delegácii 15 poslancov. A e, ďalšie e, informácie dostanete, keď si to overím ešte so sekretariatom, aby si to každý vedel e, dať do svojho kalendára. Dobre? Yeah. The, uh... koordinátori takisto budú ešte diskutovať o nadchádzajúcich misiách. My sme mali výbor, ktorý pracuje dobre. Dalo by sa nejako neoficiálne postúpiť a rozoslať tieto informácie. Keď budeme príliš veľkí formalisti, tak, tak nás to bude len brzdiť v práci. Samozrejme. Dovolte mi, mm, aby som na tom trošku zapracoval, potom dostanete všetky informácie. Sme mali výbor, takže nie je to problém. I declare the meeting closed. Končím túto schôdzu.